So, heute kann ich meine Kolleginnen und Kollegen namentlich begrüßen. Môžem dokonca pozdraviť každého z vás eh, menom eh, pani Kadenbach, Jutta Hav, Karl Schlüter, kolega Gerbrandy a Lars Jensen. Dobré ráno, vítam vás. Aj pán eh, Timanský je tu. Máme dnes program ktorý neplánuje žiadne veľké hlasovania. To budem absolvovať na budúci pondelok, ale predsa máme na programe niekoľko bodov. Najskôr by som sa opýtala k bodu 1, či sú návrhy na zmenu programu schôdze. Ak nie, tak budeme takto postupovať ďalej. Máme nasledovné tlmočenia k dispozícii, ten zvyčajný profil okrem estončiny a malčiny. Ďalej, pokiaľ ide o trialógy, Absolvovali sme druhý trialóg eh, k smernici o mede 4. marca a tam došlo k dohode. A 19. marca budeme hlasovať vo výbore Envy a potom na 2. aprílovej plenárke eh, sa bude hlasovať v pléne. Eh, v oblasti systému obchodovania s emisiami sme dosiahli dohodu k tomuto sme mali 4. marca stretnutie, tam bola prijatá dohoda. Ešte nie je celkom jasné, či všetky skupiny podporia túto dohodu. Kompromisný text sa potom bude musieť schváliť tu vo výbore, ale ešte to nie je celkom jasné. Teda sledujte to. Ďalej, pokiaľ ide o druhý trialóg k správe BOK, k tomu sme dosiahli dohodu včera a Včera prebehol trialóg k správe, kde som ja spravodajcom a síce k novej verzii e, CITIS. E, po troch minútach sme trialóg prerušili a komisii som oznámil, pardon, rade som oznámil, že je nepriateľné, aby všetky delegované akty sa vypustili z textu a parlament bol obraty o všetky svoje právomoci, to rozhodne nebudeme trpieť. Dúfam, že aj ostatné výbory sa budú držať takéhoto príkladu. E, prijali sme správu kolegu Sajera, kde máme veľmi jasný mandát o tom, ako sa máme postaviť takýmto témam budúcnosti. Včera sme to vyskúšali na príklade Citizen, nič sme tým nestratili, nie sme pod žiadnym časovým tlakom, ale nenecháme sa takto oberať o naše práva. a nebudeme uzatvárať e, nejaké chábe kompromisy. A preto to včerajšie stretnutie trvalo len 3 až 5 minút. Ďalej máme na programe schválenie zápisní zo schôdzi 27. a 28. novembra a 22. a 23. januára. Pýtam sa, či sú námietky, ak nie, tak to bude takto schválené. A týmto sa nedostávame k bodu 4. Máme tu výmenu názorov s členom dvora auditorov. Ide o vykonávanie programu LIFE. Máme tu aj našu stálu spravodajkyňu. Musím povedať, že ja som veľkým fanúšikom tohto programu aj všeobecne integrovaných projektov. Podľa mňa je to jeden z najúspešnejších programov. Je to rozhodne v každom prípade veľmi zaujímavý program a som zvedavý na vašu analýzu priebehu vykonávania tohto programu a tiež na to, aké nám poskytnete rady. Dávam slovo pánovi Kinštovi na úvod a potom dostane slovo kolegyňa Juta Hauk. Nech sa páči, máte slovo. Yeah, thank you, Mr. Chairman. Thank you very much for the opportunity to take part this. Mhm. Ďakujem pekne e, za to, že dostávam priestor vystúpiť na vašej schôdzi a že vám môžeme prezentovať e, závery zo správy 15 z roku 2013, pokiaľ ide o environmentálne aspekty programu LIFE. Ako vieť, veľká časť výdavkov e, na životné prostredie v Európskej únii sa týka rôznych politických oblastí. LIFE je vybavený 2,5 miliardami eur na obdobie e, minulého 7-ročného plánu, pričom e, to predstavuje len malé percento celkových výdavkov Európskej únie na životné prostredie. E, tento program predstavuje platformu na výmenu dobrých postupov a môže pôsobiť ako katalizátor a zrýchlovač rozvoja politiky v oblasti životného prostredia. Efektívnosť prvkov tohto programu výrazne závisí od toho, či financované programy budú slúžiť ako katalizátor pre zmeny v životnom prostredí. Vzhľadom na to, že komisia má v zámere zvýšiť výrazne financovanie programu LIFE v ďalšom programovom období, dvor rozhodol vykonať audit efektívnosti environmentálnej zložky tohto programu LIFE. Týmto sme revidovali 95 projektov, pričom 25 z nich sme navštívili priamo v teréne ktoré boli financované medzi rokmi 2005 a 2010 v piatich členských štátoch spomedzi najvýznamnejších príjimateľov financovania programu ja teda Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko a ďalšia. Závery boli také, že nie všetko bolo nastavené dostatočne v úvode. To malo potom negatívne dopady na um, výsledky kde boli problémy? Poprvé, bol príliš veľký počet cieľov na obmedzený rozpočet. Tento program sa orientuje na 12 rozličných eh, politických oblastí, ktoré sú eh, veľmi odlišné a to sa samozrejme prejavuje tým, že nemáme eh, dostatok kvalitných projektov na zabezpečenie E, vhodnej e, hospodárskej súťaže a na podporu e, environmentálnej politiky v EÚ, čo je hlavným cieľom tohto programu LIFE. Okrem toho, tento obecný rozpočet sa rozdelil medzi národné predelenky, ktoré sa potom pridelujú členským štátom. A aj keď berieme do úvahy, že cieľom bolo zabezpečiť proporčné rozdelenie týchto projektov medzi členské štáty, znamená to, že žiadosti o projekty si navzájom konkurujú v získavaní financovania v rámci jedného členského štátu, ale nie s projektami z iných členských štátov. Vzhľadom na ekologické e, výhody takýchto projektov mali by sme skôr uprednostniť e, európsku dimenziu a nie národnú dimenziu a tým by aj dopad a výsledky tejto programu boli výraznejšie a vybrali by sa naozaj kvalitnejšie projekty, ak by proces konkurencie na úrovni EÚ lepšie fungoval a nie iba na národnej úrovni. Ďalej po druhé kritizuje nedostatok e, spoločného stanovania výsledkov všetkých projektov, ktoré by sa mohli potom periodicky vyhodnocovať. Toto brzdí vhodné a dostatočné hodnotenie výsledkov programu, keďže neexistuje e, žiadna krátkodobého krátkodobá fáza hodnotenia a tá strednodobá fáza hodnotenia nastupuje až dva roky po fungovaní tohto programu. E, tieto slabiny sú e, hlboko zakorenené v tomto programe a preto e, sa nemôžu vyznačujú všetky programy od samotného počiatku. Komisia nie vždy dokázala odôvodniť dostatočne svoj výber konkrétnych programov. To sa týka najmä hodnotenia niektorých aspektov, ktoré považujeme za kľúčové pre efektívnosti týchto projektov LIFE, najmä čo sa týka aj demonstratívneho a inovatívneho charakteru eh, pre eh, programy životného prostredia, taktiež kvalita eh, šírenia informácií alebo možný potenciál využívania výsledkov takýchto projektov. Čo sa týka transparentnosti tohto systému, aj tam boli nedostatky, je s tým spojené aj riziko, že významné aspekty niektorých návrhov sa nebudú vhodne vyhodnocovať s negatívnymi dopadmi na efektívnosť celého projektu a taktiež e, aj samotného programu LIFE. Taktiež sa nevenuje dostatočná pozornosť výsledkom, ktoré dosahujú jednotlivé e, projekty a či tieto výsledky sa dajú udržať aj do budúcna a či sa dajú zopakovať aj v iných e, oblastiach. E, aby som to približil na príkladoch, e, čo sa týka implementácie záverečných správ, tie sa predkladajú predbežne a pričom e, fáza monitorovania, ktorá e, nasleduje, potom hodnotí tieto správy. A tento monitor konštatuje, že aj keď e, tieto vyhliadky sú príliš optimistické, čo sa týka hodnotenia skutočných výsledkov týchto projektov, mnoho vyhlásení príjemcov je až komických v hodnotení dopadov programov. Dokonca sme skonštatovali, že v prípade 72 projektov výsledky, ktoré skonštatovali príjimatelia, e, boli nadhodnotené a prehnané. Preto je tu riziko, že výsledky programov sa tiež e, preháňajú z hľadiska ich pozitívneho účinku. Ako som už povedal, jeden z hlavných cieľov programu LIFE je že má pôsobiť ako katalizátor na rozvoj politiky v oblasti životného prostredia, konkrétnych krokov. A na to je potrebnou podmienkou, aby sa vhodne vyhodnocovali výsledky týchto programov a aby sa ďalej šírili pozitívne skúsenosti. Eh, na vzorke, ktorú sme preverili, vidíme, že sú tu veľké nedostatky v tejto oblasti. Ak eh, projekty vykázali pozitívne dopady na životné prostredie, eh, týmto programom sa nepodarilo potom šíriť tieto skúsenosti a poznatky ďalej a tak využiť výhody týchto poznatkov na úrovni EÚ. Napríklad, čo sa týka príjemcov financovania ktoré e, sú súkromnými firmami, tam sa to často považuje za strategickú výhodu. Preto na to, aby sa chránil know-how, sa šírenie poznatkov obmedzuje na komerčné kroky a nie sú do toho zapojené rozsiahle popisy týchto programov. Toto výrazne znižuje možnosti replikácie týchto programov a taktiež e, to aj znižuje možnosti e, využívania výhod takýchto programov. Iba 8 z 23 završených projektov, ktoré sme navštívili, sú alebo môžu byť replikované na iných miestach. A podľa mňa to je veľmi chabý výsledok. Dvor vo svojej správe uvádza niekoľko odporúčaní, ktoré sa zameriavajú na tieto konkrétne problematické body, aby sa zvyšila efektívnosť e, tejto e, zložky e, programu LIFE. Napríklad komisia by mala obmedziť tieto priority na iba e, obmedzený zoznam priorít. E, tým by sme zjednodušili e, výberový proces a sústredovali by sme sa na konkrétne témy a zjednodušili hodnotenie programovej časti. A programy by sa mali hodnotiť podľa ich prínosu a zemepisný faktor by nemal narúšať princíp rovnaké príležitosti pre všetkých. E, čo sa týka hodnotiacich formulárov e, pre projekty, tu by sme mali uprednostniť e, osobitné hodnotenie pre niektoré významné projekty, napríklad čo sa týka inovatívnosti, ďalej kvality akčného plánu a taktiež potenciál a možnosti opakovania týchto pozitívnych výsledkov. Čo sa týka ukazovateľov pozitívnych výsledkov, aj na toto by sa mali zamerať monitorovacie Um, fázy. Vo svojom hodnotení eh, by sa mali príjmatelia tiež vyjadriť aj k kritickým bodom alebo vo svojej hodnotiacej správe aj vo fáze implementácie, aj potom v ďalších následných správach by sa mali tieto faktory vyhodnotiť. Ďalej je potrebné podporovať e, šírenie e, týchto výsledkov projektov aj na úrovni súkromných subjektov, ktorí sa snažia chrániť svoje záujmy. E, toľko z mojej strany, pán predseda. Ďakujem pekne za slovo a veľmi rád si vypočujem reakcie poslancov. Ďakujem. Teraz dostane slovo Jutta Haug, spravodajkňa. Ďakujem. Mimoriadnú správu auditorského dvora samozrejme vždy uvítame, tak ako aj dnes. A táto správa o vykonávaní programu LIFE a vyhodnotené výsledky ten eh, bohužiaľ prichádza príliš neskoro na to, aby sme ho mohli zohľadniť. My už sme boli hotoví s legislatívou, keď sa objavila správa a boli sme počas írskeho predsedníctva hrdí na výsledok, ktorý sme tu dosiahli. V apríli sa už možno budú konať prvé výzvy na predkladanie projektov a nebolo by to možné, keby sme minulý rok neboli uzavreli túto legislatívu. To je jedna pripomienka. Preto hovorím, milý pán predseda, som veľmi rada, že som aspoň jedného človeka získala pre integrované projekty v Európskom parlamente. Ja som vždy bola fanúšikom týchto projektov, ktoré sú integrované. Existuje niekoľko príkladov integrovaných projektov aj z minulosti, keď neboli takto pomenované, napríklad Lux, Ale myslím si, že dvor auditorov bude o dva roky musieť urobiť ďalšiu mimoriadnú správu, aby mohol vyhodnotiť, čo chce hodnotiť. To, čo ste kritizovali, to nám vyhovuje o tých národných alokáciách. Samozrejme. Väčšina Európskeho parlamentu sa vyslovila proti národným alokáciám my sme chceli projekty vždy posudzovať len pro, podľa ich o, e, pridanej hodnoty pre celú Európu. Nám sa to ale počas legislatívneho konania nepodarilo celkom a teraz vlastne pracujeme na tom, aby sa vyradili národné alokácie, ale samozrejme to sú kompromisy. Rada chcela nechať národné alokácie za každú cenu a v podstate ich chcela zabetonovať navždy, ale v mene kompromisu sa vždy niečo musí urobiť. Ale nám sa podarilo dosiahnuť, aby existovalo postupné vyraďovanie národných alokácií. Pokiaľ ide o replikovateľnosť projektov, dúfam, že tam máme niektoré veci, na základe ktorých by sa mohli replikovať projekty, ktoré prebiehajú v jednej krajine a mohli by sa potom e, realizovať aj v inej krajine. Za iných podmienok, s inými podmienkami samozrejme, ale v zásade si myslím, že bude možné, aby sa ľudia učili od, z iných projektov. My sme si celý čas e, želali, aby medzi jednotlivými členskými štátmi vznikol akýsi networking – teda medzi jednotlivými úradmi, ktoré realizujú programy LIFE. Ak sa niektoré štáty obávajú, že zmiznú národné alokácie, tak my chceme zaviesť školenia, aby tieto členské štáty sa mohli potom zlepšiť pri uh, podávaní žiadosti o projekty a pri vykonávaní projektov. Komisia a rada majú e, schváliť pracovný program a ja dúfam, že tam sa to odrazí. V tomto ohľade mám aj otázku pre komisiu. Teraz máme program LIVE pre roky 14 až 20. A moja otázka znie, um, ako sa to premietne do práce auditorského dvora tento program LIFE, uh, vzhľadom na to, že legislatíva bola schválená minulý rok ako budete robiť výber, aké vyberiete nástroje a tak ďalej. Vy ste kritizovali napríklad tú schému výberu projektov. Máte teraz nejaký iný spôsob, alebo budete robiť všetko rovnako? ako e, bude môcť e, pôsobiť jeden projekt ako katalizátor alebo príklad pre projekty v iných štátoch. To je ďalšia otázka, aby sme dobre investovali európske daňové e, peniaze, aby, aby tie pozitívne dopady boli čo najväčšie aj na životné prostredie. Chcem sa spýtať pána Kinšta, či Terajší rozpočet na program LIFE, e, vy ste hovorili, že by mal byť zvýšený, komisia to takisto navrhla. Došlo k zvýšeniu, nie je ale také vysoké, ako sme si želali všetci. V zásade celé zvýšenie rozpočtu spotrebuje nová časť programu, a to klimatická politika. E, vy ste tam dali e, politiku e, životného prostredia aj administratívnu prax a posudzovali ste ju vo vašej správe a chcem vedieť, do akej miery už ste schopní z toho vyvodiť určité závery pre tú časť politika ochrany klímy v novom programe. Vy hovoríte o tom, že tie projekty doteraz neboli dostatočne dobre zacielené. A ja chcem vedieť, e, ako tomu pomôžu nové finančné nástroje, ktoré sa navrhujú v časti politika ochrany klímy. Ako to máme riešiť, aby sme e, zohľadnili požiadavky dvora auditorov? Máte nejaké pokyny e, pre nás, respektíve pre komisiu a pre vykonávajúcu agentúru? Nechceme totiž, aby ste nás kritizovali rovnakým spôsobom ako dnes aj o dva alebo o tri roky. My chceme všetko poriadne teraz implementovať. Teraz mám otázku, ktorá sa týka vášho monitorovacieho týmu. Vy ste viackrát hovorili o monitorovacom týme a chcem vedieť, kto to bude. Bude to niekto z komisie? Budú to e, ľudia z členských štátov, úradníci? Kto je vlastne monitorovací tým? Ja nie som iba členkou výboru pre životné prostredie, nie som iba spravodajkyňa pre program LIFE. Ja sa zaoberám e, do hĺbky aj rozpočtom, no a vždy, keď počujem, že je nejaká požiadavka na zvýšenie, môže byť samozrejme oprávnená, e, rozumná, ale vždy, keď k niečomu takémuto e, dôjde, tak sa pýtam, e, kto bude platiť takýto monitorovací tím? Máte na mysli komisiu? Myslíte si, že by to mala e, robiť komisia alebo členské štáty a vy im budete predkladať nejaké správy? Ako si predstavujete fungovanie toho monitorovacieho týmu? To je zatiaľ všetko. Myslím, že tu máme naozaj veľa kolegov, ktorí e, chcú klásť e, otázky. Je nás tu dnes málo, ale tí najdôležitejší sú tu. Die Masse macht es, sondern die Klasse nie je dôležitá masa, ale klasa. No a teraz pán kolega Gerbrandy. Ďakujem, Juta. Je to presne ako v prípade programu LIFE. Nie je dôležitá kvantita, ale kvalita. Ďakujem, pán predseda. Chcem zdôrazniť, že hovoríme o e, jednom z najúspešnejších európskych finančných programov, ale napriek tomu sa stretávame teraz s kritikou zo strany Európskeho dvora auditorov. No a o čom to vypovedá? V prvom rade chcem povedať, že táto správa by mala byť povinná povinné čítanie nie iba pre študentov európskych štúdií alebo európskeho práva, ale pre všetkých, um, ktorí sú vo vláde nejakého členského štátu EÚ. Chcem sa spýtať, budete predkladať túto správu aj na Rade pre životné prostredie? To by bolo veľmi užitočné, a nemali by ste ju predložiť iba na Rade ministrov životného prostredia, ale aj na ECOFINE, kde sú zastúpení ministri financí. Pretože toto je typický príklad toho, e, čo e, v súčasnosti je chybné v Európskej únii. Členské štáty sa zaujímajú iba o jednu vec, keď ide o európsky rozpočet, a to, ako získať z európskeho rozpočtu do našej krajiny čo najviac peňazí. Je im úplne jedno, či tie programy, ktoré sa budú financovať, budú kvalitné. Nejde im o to, ako sa tie peniaze vynaložia, ide iba o to, aby sa míňali v ich vlastnom štáte. Keď si čítam tú kritiku z dvora auditorov, musím povedať, že je to takmer 100% odsúdenie pozície rady, ktorá nám bola predkladaná, keď sme viedli trialógy o programe LIFE. Vy zdôrazňujete, že toto je veľmi skromný rozpočet. My súhlasíme, my sme chceli viac peňazí, ale rada nám ich odmietla dať. Hovoríte, že je tam príliš veľa cieľov. Áno, presne toto sme hovorili aj my. Ale členské štáty v rade chcú tam mať čo najviac cieľov, pretože takýmto spôsobom môžu vždy nájsť nejaký spôsob, ako e, minúť tie peniaze vo vlastnom štáte. Kritizovali ste takisto národné alokácie. To bola takisto veľká hádka medzi nami a radou. Celá tá myšlienka národných alokácií v takom nástroji ako LIFE je smiešna. My sme dosiahli postupné vyraďovanie národných alokácií, to je úspech, ale podľa mňa by tieto národné alokácie nemali existovať vôbec. Takže to je asi moje hlavné posolstvo. No a teraz ide o to, ako toto posolstvo sprostredkovať členským štátom, pretože tam sa skrýva ten problém. Vy hovoríte v správe veľa o komisii. Ja si myslím, že by sme sa mali sústrediť e, skôr na radu a členské štáty e, v tom texte. No a môj, moja záverečná pripomienka, tu podporujem ju tu hauk. Táto správa sa týka rokov 2005 až 10 a myslím, že v roku 2011 sme začali sa zaoberať v parlamente programom LIFE a bolo by veľmi cenné pre nás, keby tá správa sa týkala aj nášho obdobia, pretože všetky argumenty, ktoré tu e, používate, sme použili aj my e, pri rokovaniach s radou a s komisiou. Ja som videla aj iné správy dvora auditorov, ktoré boli zverejnené v posledných mesiacoch. Týkali sa predchádzajúceho finančného obdobia a tieto správy e, by nám boli už v minulosti pomohli ako parlamentu pri boji proti rade a ešte jedna otázka, týka sa času, časového plánovania. Viacročný finančný rámec na ďalšie obdobie, na ďalších 7 rokov už má konkrétne čísla, ale v roku 2016, teda v polovici, bude revízia. No a ja by som chcel vedieť, či by ste mohli začať hodnotiť súčasné programovacie obdobie dostatočne včas, aby sme mohli vaše prvé výsledky použiť už pri tej revízii rozpočtovej v roku 2016. Nejaké tzv. rýchle skenovanie môžete použiť alebo niečo podobné. A nemyslím tým teraz iba program Live, ale aj iné nástroje. To by nám veľmi pomohlo keby rada auditorov chcela toto urobiť ešte pred e, polčasovou revíziou viacročného časového rámca. A teraz komisia, nech sa páči. The commission... Komisia už e, verejne zareagovala na túto správu súdu. Môžeme iba e, zdieľať to, čo povedala pani Juta a Haug, pán spravodajca. Uh, pokiaľ ide teda o to, že e, už v novom nariadení live sme e, veľa veci zohľadnili, pred, e, vychádzalo to zo silných diskusí o tomto programe na Rade a komisii. Chcel by som ešte zvorazniť skutočnosť, že tie národné alokácie krizmané v správe vlastne postupne odznejú a potom témy projektov Eh, budú také, že eh, program bude teraz eh, oveľa cieľenejší. A chcel by som ešte spomenúť aj pár noviniek. Nový program LIFE nie je kópiou toho starého. A ja súhlasím s pánom Klincom, že by malo ísť naozaj o mm, katalizátor a v tomto kontexte tu máme viacero krokov eh, vpred, eh, ktoré zlepšia túto skutočnosť a takisto aj zlepšia implementáciu environmentálneho rámca v EÚ. Ako viete, treba dosi- dosiahnuť eh, ďalší postup, napríklad v oblasti kvality vzduchu, vody, aby sa fondy využívali správne tak, aby sa osraňovali niektoré z ťažkostí a aby e, sa tým zaktivovali aj ďalšie relevantné prostriedky. Napríklad aj e, fond, kohezný fond by sa dal e, do tohto zainteresovať. Viete, že tam je viac prostriedkov k dispozícii. A okrem toho finančné nástroje Diskutovali sme e, s členskými štátmi e, v rámci e, prvého vrazie vetočného plánu. Tam členské štáty nechceli akceptovať naše návrhy v prípade takého malého finančného programu, ako je LIFE. Ale je tu teraz možnosť skontrolovať si, ako finančné nástroje môžu fungovať napríklad v takej oblasti ako biodiverzita alebo klimatické zmeny. Okay a ja si myslím, že to je niečo, čo ukazuje, že budúci právny základ e, umožní e, LIFE, aby e, zlepšil svoju funkciu katalizátora aj vďaka takýmto zmenám. A to je možno tá cesta vpred na zlepšovanie efektívnosti programu. Okrem toho by som chcel tiež zdôrazniť, že tu máme nové postupy, ktoré umožňa členským štátom spoločnú implementáciu regulačného rámca v ich krajinách a takisto podporovať aj iniciatívy zamerané na podporu dobrých projektov a sieti, aby skúsenosti, dobré skúsenosti z určitých krajín, pokiaľ o implementáciu legislatívy aj programu, sa dali využiť v krajinách, ktoré mali e, menší úspech. A chceme tak zlepšiť aj e, implementáciu eh, legislatívy vo všetkých členských eh, štátoch. Ďakujem pekne. Ďakujem. Mám tu ešte pár ďalších eh, kolegov. Katarín Pelie. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pánovi Kinštovi za to, že prišiel a predniesol tú prezentáciu záverov Dvora auditorov program LIFE je dôležitý nástroj, ako povedali aj kolegovia, pri implementácii environmentálnej politiky EÚ, ale bohužiaľ je to len malá kvapka v celom európskom rozpočte. Je to kvapka, ktorá ale napriek tomu sa týka našej práce, a my sme na tom pracovali. Náš spravodajca žiadal zvýšenie rozpočtu, veľmi sme si to želali. A e, my v podstate vítame veľmi to zvýšenie rozpočtu, pretože to pomáha v e, boju proti strate biodiverzity, ktorá je stále silnejšia. Pokiaľ ide o samotný projekt a vaše závery, ja som naďalej e, presvedčená, že ešte môžeme stále zlepšiť efektívnosť programu. Vy navrhujete rôzne riešenia týmto smerom. E, ja takisto ľutujem, že tieto závery sme nedostali pred diskusiou o novom programe LIFE. Ale samozrejme, ešte stále je možné počas ďalšieho mandátu to urobiť e, takýmto spôsobom, dostať skôr tie závery. Medzi vašimi návrhmi je jeden dobrý, veľmi dobrý, lepšie zacielovať financovacie e, zámery a je takisto potrebné zabezpečiť vizibilitu tých projektov, aby e, bolo možné ich replikovať aj inde, aj finančným spôsobom. Ja sa chcem spýtať e, Európskej komisie najmä dve veci. Poprvé, Komisia má schváľovať e, kompenzačné projekty pre biodiverzitu z rozpočtu EÚ. Tieto projekty, aby som to jasne povedala, sú veľmi chimerické, pretože vieme, že zničený ekosystém sa len tak ľahko neobnoví, ale ja sa chcem spýtať, na tie e, finančné potreby, e, finančné e, prostriedky na zachovanie prírodných priestorov, biotopov. Mm, je to známa európska politika, týka sa jej najmä smernica o biotopoch a o vtákoch ale napriek tomu tieto kompenzačné opatrenia, e, tie stále sprevádza otáznik, stále neviem, čo to vlastne je. Do akej európskej politiky e, spadajú takéto finančné závery? Pretože my v našej politike nemáme nejakú kompenzačnú politiku, ktorá má vyvážiť stratu biodiverzity. Takže ja chcem vidieť, ako sa bude financovať a z čoho tá kompenzácia straty E, biotopov, do akej komunitárnej politiky to spadá. A chcem e, sa spýtať, či sa komisia a auditorský dvor domnievajú, že je to dobré využitie rozpočtu, ktorý je už tak či tak obmedzený. Druhá otázka z mojej strany sa týka povahy financií, ktoré komisia chce prideliť rozpočtu LIFE v rámci podprogramu pre klimatické opatrenia. Úspech e, programu LIFE e, spočíva v tom, že sa financujú aj skromné projekty, menšie projekty, ktoré sú ale zároveň viditeľné a týkajú sa životného prostredia. Hovoria nám, že e, DG Climate využije 80 miliónov eur, ktoré budú pomáhať pôžičkám zo súkromných, firie, zo súkromných bank. Chcem vedieť, či táto informácia je správna. Ako komisia obhájí využitie tejto časti rozpočtu programu LIFE a čo si vymyslíte, pán Kinšt, o e, takom, takomto využívaní e, programu e, alebo rozpočtu programu LIFE? Ďakujem. Na záver má slovo pani Lubčeva. Ďakujem, pán predseda. Veľmi ma teší táto správa. Chcela by som pogratulovať pánovi Kinštovi a Jute k tomu, čo povedali pokiaľ ide o vykonávanie programu LIFE. Myslím si, že je veľmi užitočný, ale nie je až taký populárny napríklad v mojom členskom štáte. Preto by som rada e, diskutovala o v členských štátoch o tomto programe. Je to veľmi dôležité zlepšovať participáciu členských štátov e, v tomto programe. Keď hovoríme o efektivite, je tu o to, aby sme zlepšovali efektivitu. My ehm, sme si vypočuli, že sú tu určité nedostatky v tejto sfére. V niektorých členských štátoch eh, vládne predstava, že program LIFE a prostriedky s ním spojené predstavujú niečo eh, nutné a program LIFE eh, sa vníma ako niečo, čo je dané a nikto sa teda nejako nesnaží zlepšovať jeho kvalitu. Existuje nejaká analýza alebo štatistika týkajúca sa členských štátov, eh, ktoré viac využívajú tento fond? Nechcem tu teraz eh, eh, zahampovať spomínať, pranírovať tých, ktorí to nerobia dobre, ale ide o to, aby sme nejako posmelili e, tých, e, ktorí nemajú až také dobré výsledky, aby ich zlepšili. Takže možno by ste nám mohli poskytnúť e, tieto informácie, ktoré by mohli byť užitočné v členských štátoch. Ďakujem. Pán Kinšt. Ďakujem pekne eh, za komentáre a reakcie. Úvodom by som chcel povedať, že aj ja som fanúšikom programu Live a práve preto eh, som tak rád sa zaoberal tým, eh, tou kapitolou o tom, čo by sa dalo zlepšiť na tomto programe. K tomu, čo povedala pani Hauk najprv. Takže timing tejto správy. No, to je vždy otázka. Úprimne povedané, pre nás by bolo najlepšie, keby sme mohli zdvojnásobiť počet e, e, zamestnancov vždy pred koncom programového e, obdobia programov, pretože je to vždy ťažké. Prvý set projektov môžeme auditovať, už keď sa končia a môžeme hodnotiť až v prípade strede programového obdobia Takže áno, čas, načasovanie je pre nás eh, vždy takou problematickou otázkou. Snažíme sa samozrejme o čo eh, najrozumnejšie eh, naplánovanie a snažíme sa čo najviac krátiť to obdobie, v ktorom vypracovávame správy a ja dúfam, že sa nám to podarí ďalej zlepšovať. Pokiaľ ide o zverejnenie v strede januára roku 2014, nie všetko čo tu spí, píšeme v, tom, v tomto programe, e, sa dá ošetriť e, v nariadení. E, veľa našich odporúčaní sa skôr vzťahujú na sekundárnu legislatívu ako delega, delegované akty a podobne viacročný pracovný program, veľmi operatívne nástroje s tým súvisiace. A okrem toho výsledky, predbežné výsledky e, boli k dispozícii pre e, komisiu e, v strede roku 2013. Takže niektoré z týchto tém, ktoré sme spomenuli, už boli známe. A aj pred 5 rokmi sme sa už venovali v osobitnej správe inej zložke programu Life, Life Nature. Samozrejme, nie je toto isté ako Life Environment, ale určité aspekty, ako napríklad otázka diseminácie, replikácie, monitoringu, um, už sa opakovali aj tam. Integrované, integrovaný projekt to je nový prvok, áno. Je to veľmi posmelujúce. My ehm, sa vždy zdráhame povedať, že niečo vítame, pretože uvidíme, ako to napokon ehm, bude vyzerať. V skutočnosti uvidíme, ako to bude vyzerať z toho súhrou, s národnými prioritami, a s finančnými prostriedkami medzinárodnými, národnými aj prostriedkami EÚ na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni je tu priestor O tom by mal byť live. A nebol to parlament, e, komisia, ani e, e, my sme neboli za národné alokácie, avšak máme tu takúto úpravu v novom nariadení, že pre prvú polovicu programového obdobia tu ešte stále budú národné alokácie. Z môjho pohľadu sa to dá riešiť, keď zohľadníme aj ostatné zložky Eh, príslušných eh, článkov nariadenia, ak to správne čítam, nie je eh, právom to členského štátu získať tieto prostriedky, pokiaľ nie je schopný poskytnúť dostatok dobrých a kvalitných projektov. Takže všimnite si, že je to priamo manažovaný typ výdavkov, takže tam by mala byť komisia silná. Ak členské štáty nemôžu Eh, poskytnúť eh, projekty, ktoré eh, projekty, ktoré by mohli sa vyrovnať vynikajúcim projektom iných krajín, tak z môjho pohľadu by sa prostriedky mohli transferovať smerom ku krajinám, ktoré vedia predostrieť dobré programy. Sú tam potom aj komplementárne opatrenia, výmena názorov, Z môjho pohľadu je e, veľmi dobré, že nikto nemôže povedať, že bol e, e, vlastne vopred vylúčený a nemohol súťažiť s ostatnými. Ja si myslím, že to je teda veľmi dobrý kompromis medzi parlamentom a radou. Môže fungovať a že členské štáty sa dostatočne poučili z prvého viacročného pracovného plánu a je aj dobré, že v tej druhej časti národné lokácie budú úplne zrušené. Potom ten ďalší bod, ktorý ste spomenuli, mnohí z vás povedali, že ide skutočne len o kvapku v mori, tento program s jeho rozpočtom. Všeobecná logika, nielen to, ako to chápeme my, ale aj v starom aj v novom nariadení sa spomína, že e, naozaj by malo ísť o katalizátor určitej zmeny Mm, a z môjho pohľadu, tak ako to vnímame my, predchádzajúce obdobie vychádzalo z prístupu e, z dola e, nahor a nie z hora nadol kde sa stanovujú určité kľúčové priority a politiky. Takže Treba, aby projekty dokázali, že môžu byť replikované a že nemajú iba nejakú regionálnu dimenziu, ale aj e, európsku dimenziu. Ja osobne si myslím, že dva projekty v jednom členskom štáte, tam som vôbec nevidel, ako tieto projekty môžu e, byť katalizátorom nejakej širšej zmeny, ani len v environmentálnej e, politike danej krajiny. Boli to izolované projekty, kde príjemcovia splnili uh, E, podmienky napríklad týkajúce sa diseminácie, ale tam, e, ale v tých ostatných aspektoch by neúspeli. No a pre mňa to teda nie je veľmi dobrý výsledok týkajúci sa replikácie. E, komisia to vidí inak. Uh, pre inovatívne projekty, že nemôžete mať príliš vysoké očakávania. My nie sme takí naivní, aby sme očakali, že 100% projektov z LIFE by malo byť replikovaných. Ale jeden z troch z môjho pohľadu to nie je dobrý výsledok. A teraz eh, otázka týkajúca sa rozpočtu správe, to je pravda, a to je aj naše prvé odporúčanie. E, tu máme e, nerovnováhu medzi pomerne vysokým rozpočtom a e, my ako výbor dvor auditorov sa nechceme vyjadrovať, ako vysoký rozpočet má byť pre nejaké opatrenie alebo pre iné. To je na rozpočtových orgánoch. Ale chceli sme ukázať, že pre široké e, ciele a vysoké ambície programu LIFE e, jeho rozpočet jednoducho nepostačoval. A spolu s národnými alokáciami viete si predstaviť, že pre jednu výzvu, pre jednu krajinu, pre jednu prioritu je to teoreticky menej, že e, ani jeden projekt nemôže byť, že menej než jeden projekt môže byť financovaný, takže kde tam máte súťaž. Takže nechceme diktovať rozpočtovým orgánom, aký by tam mal byť rozpočet, ale z príliš za málo e, peniazy nemôžete mať veľa muziky, ako hovoríme po česky. A pokiaľ ide o klímu, to nechám na kolegu. No, ja osobne nie som schopný povedať, kto by mal byť v eh, monitorovacích tímoch. Na druhej strane kritizovali sme tie konkrétne otázky, ktoré eh, samotné týmy nesledovali a z nášho pohľadu hm, ich mali zohľadniť v priebehu monitoringu. Aký set indikátorov eh, by sa mal sledovať v priebehu projektov tak, aby tam bol dobrý feedback a e, jasná odozva týkajúca sa kvality projektov. Nie je to len súčasťou manažmentu, ale aj zodpovednosti komisie voči vám, parlamentu a voči rade, aby ukázali, že program funguje dobre. Pán Gerbrandy, otázka týkajúca sa rady, budúci týždeň. Buď pôjdeme na radu do výboru pre životné prostredie s týmto s touto správou. Uvidíme teda, aká tam bude reakcia takže zatiaľ to nemôžeme prezentovať na ECOFINE, ale samozrejme boli by sme tomu otvorení, my sme vždy otvorení, bolo by to vítané. A e, tie správy, o ktorých sme spolu dis- diskutovali aj na e, pôde Kokobu, je tu všeobecná tendencia zo strany členských štátov nielen v prípade tohto environmentálneho programu, ale napríklad aj v oblasti rozvoja Vindieka mať e, tam čo najvágnejšie ciele ak ich vôbec e, môžem teraz volať e, čo len ciele, tak aby akýkoľvek projekt sa vlastne do toho zmestil. Veľa, veľakrát sme to kritizovali. Žiaľ, odpoveď na rade však je, že potrebujú flexibilitu. Ja to chápem do určitej miery, ale nemôže to ísť na úkor jasne definovaných cieľov, pretože potom tým môžu e, trpieť e, výsledky alebo merateľnosť výsledkov a efektivity programu. Veľmi často my ako dvor auditorov sme museli povedať, že tie ciele, ktoré my sme e, predpokladali, že by program mal mať, že to členské štáty takto vôbec nevnímali. krát však hovoríme, že komisia má veľmi často právo súhlasiť alebo nesúhlasiť s programovými dokumentami. A teda aj komisia by mala byť prísnejšia. Napríklad neakceptovať ciele, ktoré sú príliš eh, vágne. A pokiaľ ide o ďalší audit, eh, je zvyk na dvore auditorov, že eh, každú správu sledujeme Ehm, po určitom čtom období dvoch, troch rokov, takže tak či tak budeme sledovať, ako komisia reagovala na to, čo sme eh, podotkli a budeme o tom informovať parlament. Určite eh, sa budeme snažiť, aby aj to načasovanie bolo čo najvhodnejšie, ako som povedal úvodom, tak aby sme mali dostatočný počet projektov, ktoré môžeme zauditovať. aby sme tu mali e, dobrú možnosť e, teda reagovať a e, to, čo povedala pani Belie, poreferujem to teda komisii. Nie som teraz v pozícii vyjadriť sa napríklad k tým názorom týkajúcim sa rozpočtu. Toho sa zdržiavame zväčša. A ešte chcem povedať, že ak e, členské štáty e, teda budú informované o tomto programe, my sme informovali 5 členských štátov, ale išlo skôr o tie, ktoré zväčša využívajú tieto prostriedky live. My nemôžeme rozlišovať medzi dobrými a zlými žiakmi. Vychádzame z toho, že e, situácia môže byť podobná aj v prípade ostatných členských štátov. Napríklad e, Bulharsko tam nebolo vybraté do vzorky. Ak teraz dovolíte, odovzdám slovo mojej kolegyni, aby sa vyjadrila k alokáciám e, pre oblasť klímy. Eh, con lo, por lo que se refiere al por lo que se refiere al incremento de, del pokiaľ ide o zvýšenie nákladov na ten monitorovací tím. Eh, chcela som vám oznámiť, že tento tím už eh, funguje a je do toho zapojené konzorcium firiem, ktoré pomáhajú komisii monitorovať implementáciu činnosti, ktorá je spojená s týmito projektami. V našej správe teda odporúčame, že by malo dôjsť k zlepšeniu niektorých eh, postupov, najmä čo sa týka hodnotenia istých krokov a taktiež by malo prebehnúť rozsiahle analyzovanie rozpočtových aspektov, avšak nezdalo sa nám, že by sa naozaj dostatočne kriticky vnímal skutočný dopad e, a projektov, e, ďalej ich potenciál a taktiež sú tu nedostatky v šírení dobrých postupov. My teda nežiadame o zrušenie nákladov na monitorovací tým, chceme len zlepšiť e, efektívnosť činnosti tohto monitorovacieho týmu. Čo sa týka otázok klímy, domnívame sa, že na toto by najfundovanejšie odpovedala komisia. Rozpočtové prostriedky sú veľmi obmedzené a tých málo peňazí sa využíva predovšetkým na štúdie. Myslím si, že koordinácia medzi rôznymi činnosťami by mohla pomôcť e, napríklad aj po fáze implementácie, ale na financovanie rozsiahlu projektov jednoducho nie je dostatok peniazy pani Juta Haug. E, ja som sa pýtala na finančné nástroje a na to, ako vidíte to, či sa tieto finančné nástroje pre politiku klímy, teda to, čo spomenula aj kolegyňa um, Sandlie, tie peniaze, ktoré tak či tak nemáme, dávame bankám, aby sa to využívalo v zmysle politiky klímy. Považujete toto za dostatočne zamerané na plnenie cieľov? Hovorili ste predsa vo svojej správe o starých programoch LIFE, teda o programoch z minulosti, že neboli dostatočne zamerané na konkrétne ciele. Ja sa chcem pýtať, či nám pomôžu v tomto tieto finančné nástroje, alebo čo by sme ešte potrebovali na to, aby možno predsa len došlo k tej koncentrácii, ktorú si tak veľmi želáme. Möchten Sie? Nech sa páči, pán Kinšt. Obávam sa, že nie som schopný teraz sa vyjadriť tomu, aké budú dopady týchto finančných nástrojov, ale nie som si istý, či to priamo súvisí s obmedzením možných cieľov programu LIFE. My v správe kritizujeme, že v minulosti bolo stanovených 12 tzv. prioritných oblastí, ktoré pokrývali úplne všetko zľava až doprava, čo sa potom mohlo financovať spolu s národnými indikatívnymi pridelenkami. A taktiež e, sa to potom týkalo veľmi široko zameraných projektov a tam boli problémy s konkurenciou. E, taktiež nebol dostatok úspešných projektov v jednej konkrétnej stanovenej oblasti, ktorá by potom mohla priniesť zmenu alebo zlepšenie politiky v oblasti životného prostredia na úrovni EÚ. Teda nie som si istý, či otázka finančných nástrojov naozaj je najrelevantnejšia v súvislosti s stravovaním cieľov. Ak som teraz správne pochopil vašu otázku, programy a jasné stanovenie cieľov e, samotným programom LIFE, toto je podľa nás najrelevantnejšie. Nevidím, že by sa niekto ďalší hlásil. Ešte sa pýtam, či komisia sa chce vyjadriť. Nech sa páči. Ďakujem. Predtým, než sa kolega vyjadrí ku klíme a viacročnému programu, chcem sa poďakovať pánovi Kinštovi za tú správu, pretože tá pomôže komisii efektívnejšie pripraviť viacročný časový rámec, takisto návrh Konex a takisto finančné nástroje. Chcem poukázať na jednu vec. Viaceré projekty, na ktoré sa auditorský dvor zameriaval, boli projekty, ktoré boli financované z rámca pre LIFE 3 a tam bol nepresnejší e, finančný rámec ako pre LIFE Plus, najmä pokiaľ ide o indikátory, pre efektívnosť a ďalšie indikátory. Takže nás neprekvapuje, že e, dvor auditorov povedal, že v rámci programu LIFE 3 tie indikátory neboli dostatočne dobré a presné. Ďalšia vec, spomínala francúzska kolegyňa, ten malý program na financovanie biodiverzity, najmä na nápravu straty biodiverzity Smernice o, o biotopoch a vtákoch musia byť samozrejme jasné. Chcem povedať, že suma na kompenzáciu biodiverzity aj indikátory CONEX e, sú veľmi malé vzhľadom na ambíciu programu, ale integrované projekty eventuálne dovolujú ešte získať potrebné financie, najmä z rozvoja vidieka napríklad alebo z kohezných fondov a môžu byť financované do kompenzácie biodiverzity, ak to umožňuje právny základ, ktorý je tu veľmi precízny a týka sa prírody a biodiverzity. No a teraz e, kolegyňa sa vyjadrí k biodiverzite. Ďakujem pekne. Čo sa týka využívania finančných nástrojov e, v klimatických e, podprogramoch v programe LIFE, keď sa pozeráme na výzvy, ktoré nás čakajú v oblasti klímy, máme tri ciele do roku 2020, čo sa týka emisí skleníkových plynov. Tu sa držíme svoje smerovania. Teraz sme na hranici 18 pod eh, stanovenej eh, hranice. Do roka 2020 ďalej máme druhý cieľ, ktorý sa týka obnoviteľných energií. Aj tu sme na dobrej ceste dosiahnuť náš cieľ a máme ešte tretí cieľ, ktorý sa týka energetickej účinnosti. Tu sme naozaj eh, veľmi ďaleko nášho cieľa a na to, aby sme tento cieľ naozaj splnili, potrebujeme konkrétne nástroje, aby sme mali dostatočné financovanie na túto energetickú účinnosť. Teda na toto sa chceme zamerať práve programom LIFE, čo je oblasť, kde môžeme naozaj testovať nové spôsoby riešenia tejto výzvy. Projekty energetické účinnosti sa vyznačujú tým, že by priniesli finančné úspory dlhodobo a preto sa lepšie pokrývajú vo forme požičiek ako grantov. Poskytovanie grantov je veľmi drahá forma využívanie verejných peňazí na podporu takýchto projektov. Ak sa teda budeme držať podmienok pridelovania grantov v rámci programu LIFE, avšak súkromný, respektíve finančný sektor e, nie je ochotný akceptovať tieto požičky kvôli štrukturálnym projektom. Bankový sektor nepozná veľmi dobre tento segment trhu a preto to nebeží až tak hladko, aby malo a taktiež Zisky sú často príliš malé na to, aby to bolo pre nich atraktívne. V rámci programu Live je možné testovať nové finančné formy v bankovom sektore. My chceme pracovať priamo s bankami v členských štátoch, tak aby tieto dokázali priamo vyplácať požičky na financovanie malých projektov na úrovni domácnosti alebo malých podnikov, aby dokázali svoju energetickú účinnosť to financovanie, ktoré máme, je obmedzené, ale budeme schopní testovať tento program vo viacerých členských štátoch. O niekoľko rokov budeme schopní vyhodnotiť, ako to funguje. Vidíme už, že sa to dá um, financovať aj za využitia štrukturálnych fondov. Je tu teda možnosť využiť tieto skúsenosti aj vo väčšom meradle, e, vo forme Európskeho centrálneho nástroja, ktorý by potom implementovali regióny a členské štáty cez štrukturálne fondy. Teda toto môže byť veľmi efektívny spôsob využívania verejných prostriedkov. Zároveň to veľmi úzko súvisí s národnou politikou energetickej účinnosti. Nástroj bude totiž prepojený s konkrétnym akčným plánom energetickej účinnosti na úrovni členských štátov, ktoré členské štáty musia schváliť do apríla tohto roka tak aby mohli čerpať členské štáty financovanie musia mať nárok aj na tieto národné programy. Znamená to, že ak sa poskytne členskom štáte 5-percentný grant na program energetické účinnosti a firma, ktorá by sa tomu mala venovať, Potrebuje však tých zvyšných 95%, to sa bude môcť pokryť pôžičkou a tu práve nastúpi to financovanie z EÚ. Domnievame sa, že toto je vhodný spôsob na testovanie nového nástroja. Ďalší nástroj, ktorý chceme testovať, sa nazýva e, Národný nástroj e, finančnej kapacity, ten bude testovať nové formy financovania napríklad v oblasti prispôsobovania sa klimatickým zmenám. Vieme, že sú spojené obrovské náklady s vysporiadaním sa s klimatickými zmenami v Európe a taktiež vieme, že verejné prostriedky nebudú stačiť na riešenie tohto problému. Preto je tu naozaj veľmi výrazná potreba testovať možné zapojenie súkromného sektora do financovania v tejto oblasti. Máme tu viacero foriem testovania za účasti súkromného sektora. V tomto smere preto navrhujeme tieto dva finančné nástroje, aby sa stali súčasťou nového programu LIFE. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Bol by som rád, keby by ste boli e, súčasťou kolegia komisie a keby ste ich primeli ostatných komisárov, aby vás počúval. Európsky parlament do roku 2030 si stanovil tri ciele. Komisia nemala e, e, dostatok chmesu, aby svoje ciele zadefinovala a namiesto toho v oblasti obnoviteľov zdroje energie e, ostali veci na veľmi vágnej úrovni. Čo skoro však našťastie táto komisia skončí, dostaneme novú komisiu a dúfam, že sa tam e, toto presadí, pretože ja v plnej miere podporujem to, čo ste práve predniesli a bol by som naozaj veľmi rád, keby komisia naozaj počúvala svojich pracovníkov, pretože to má rozhodne hlavu a petu. Pýtam sa, či sú ďalšie vyjadrenia. Takže dosť oslovov, Zdá sa, že nie. Tak sa chcem poďakovať komisii a chcem vás požiadať, aby ste naozaj propagovali tento svoj postoj aj interne na komisii. Pán Kinšte, ďakujem opäť eh, ešte raz za vaše pozvanie. Som si istý, že to nie je posledná príležitosť, kedy eh, sa môžeme spoločne pozrieť na program Live a nové formy fungovania, ktoré prenesie nariadenie a ktoré e, budú zaujímavé do budúcna. Chcel by som ešte spomenúť jednu vec, na ktorú som pozabudol v úvode. Ak v novom nariadení nájde miesto, ktoré by sa malo riešiť cez vykonávacie delegované akty. Je to časť v článku 3 3. Tam sa hovorí o výkonnostných ukazovateľoch. Podľa mňa Všeobecné smerovanie týchto ukazovateľov, tak ako sa tu popisuje, by sa malo širšie rozvíjať. V našej správe kritizujeme všeobecnú orientáciu týchto výkonnostných eh, ukazovateľov, ktoré by sa mali hodnotiť a viac zamerať na výsledky. Sú tu isté otázniky. Dočútal som sa, že výkonnostné ukazovateľe, ktoré by sa mali implementovať, eh, sa týkajú napríklad počtu intervencií alebo prínosov konkrétnych projektov k politike životného prostredia a taktiež eh, možnosti presunúť takýchto poznatkov do ďalších oblastí podľa nás. Eh, tieto ukazovatele sa orientujú skôr na možno dôsledky a nie na výsledky eh, programov, čo sa týka delegovaných právomocí komisii toto by malo prebehnúť e, v sú cieľom e, zvýšiť e, mm, mieru dodržiavania stanovených cieľov. Teda rozhodne by komisia mala brať vážne toto odporúčanie. Ešte raz srdečná vďaka za pozvanie. Veľmi ma teší záujem vášho výboru o našu správu a teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami. Ďakujeme pekne. Pán Klinš, myslím, že sme viedli veľmi dobrú a plodnú diskusiu. Počúvali sme vás veľmi pozorne. Dúfam, že aj ostatné inštitúcie počúvali pozorne. Viete, čo nám leží na srdci, my vieme, čo leží vám. Týmto sme uzavreli bod 4 na programe a prejdeme ďalej k Karlovi Šliterovi. Nech sa páči, Karl. Ďakujem. Neviem, či Horst Schnellhardt je tu. Ja som si prečítal zoznam delegovaných aktov a dočítal som sa tam o preprave kvapalných olejov v námornej doprave. A nadobudol som dojem, že to nie je celkom v poriadku. Keď chcete prepravovať olej určený na konzumáciu, musíte mať na to špeciálny kontajner s príslušným označením. A potom komisia predložila návrh, že to bude zložité, že to bude problematické, že je to drahé, aby sme to robili tak, ako asociácia podnikateľské obce, aby sme využili kontajnery, ktoré sa eh, už využívali v minulosti a potom sa EFSA vyjadrila, že je to v poriadku, ak sa tieto um, kontajnery nádrže vyčistia. Keď sa pozrieme eh, na niektoré aspekty, tam sú štandardy o niečo vyššie, ako komisia stanovila pre um, ľahké minerálne oleje. A tu samotné odvetvie tvrdí, že by sa to malo považovať e, za potravinu. To je podľa mňa veľmi zvláštne, pretože ak dôjde aspoň minimálnej kontaminácii, môže e, tam dôjsť e, k veľmi toxickým látkam. Teda podľa mňa je veľmi zvláštne, že nemáme žiadne záruky čistenia týchto nádrží. Nenašla som to niekde v texte. A vidíme, že sa to chválila celé na základe toho, že sa to bude eh, dôkladne čistiť a ja som pritom nenašiel žiadne požiadavky, kde by komisia žiadala od prevádzkovateľov, že naozaj sú vyčistené tieto nádrže, najmä keď sa nakladá tovar na lode napríklad v Indonézii, v Brazílii. Ako si môžeme byť istí, že naozaj došlo k vyčisteniu týchto nádrží? Ale aby som dokázal, aké je to dôležité, v súlade s predpokladom EFSI, že sa vyčíslia tieto nádrže, napríklad e, čo sa týka um, látky MTBE, e, často sa nahrádza olovom. Je to šokoládka, ktorá je často pridanou látkou, e, má veľmi výraznú nepríjemnú chuť a už minimálne množstva dokážu ovplyvniť chuť zvyšné látky. Je to taktiež chemická látka, ktorá je spojená s E, nebezpečnosť pre životné prostredie. E, ja sa pýtam, ako si môžeme byť istí, že to nedostane do vody e, vo fáze čistenia niekde v Indonézii alebo na iných miestach. Aké máme opatrenia na to, aby sme naozaj chránili životné prostredie pred takýmito látkami? A ďalej sú tu aj iné látky, ktoré považujem za dosť zvláštne. Najmä tu nevidím žiadne záruky, že požiadavky FC na čistenie nadrží sa naozaj splnia. Okrem toho si myslím, že väčšina našich občanov si povie, aj keď to nie je nebezpečné, je to zvláštne, keby môj olivový olej bol v tej nádrži ako predtým nejaký iný jedovatý olej. Mm, Preto eh, chcem požiadať komisiu, aby nám vysvetlila, eh, aby nás ubezpečila, že naozaj má dostatočné záruky, že sa tieto nádrže budú eh, dôkladne čistiť. Ak nie, tak trvám na svojom zavientutí tohto návrhu. Týmto dávam slovo komisii. Ďakujem, pán predseda. Tento návrh nariadenia je úpravou nariadenia, ktoré existujú už od roku 96, čiže viac ako 18 rokov. My pravidelne aktualizujeme zoznam chemických látok, ktoré môžu byť používané v prípadoch, keď lode pred e, prepravou oleja e, musia pripraviť tie nádrže, ak sa jedná o oleje na e, ľudskú spotrebu. Máme 5 bodov, ktorými chceme obhajiť tento návrh. Poprvé, už 18 rokov existuje táto legislatíva a komunitárna legislatíva už týchto 18 rokov je modelom pre tretie štáty, najmä pre e, rýchlo sa rozvíjajúce štáty, pretože oni nemajú vlastnú adekvátnu legislatívu alebo vedecké skúsenosti, aby ju mohli napísať. Veľa pracujeme na úrovni kodexu aby sme e, upravovali dobre tento zoznam chemických látok, ktoré sa môžu používať. Je to veľmi dôležitá práca, pretože my chceme samozrejme obmedziť e, počet tých chemických látok. A aby sme sa vyhli tomu, um, chceme sa vyhnúť tomu, aby boli tieto látky prepravované. Druhý bod je ekonomický a finančný, pretože tieto lode, ktoré privážajú oleje do EÚ, nemôžu odchádzať naspäť prázdne, pretože lode technicky nemôžu plav- sa plaviť po mori prázdne. E, tieto e, plavidlá musia znova e, vypla- opustiť prístav s niečím na vyváženie pretože inak z e, finančného hľadiska by to bolo nevýhodné. My tu importujeme e, látky či už na ľudskú spotrebu alebo zvieraciu spotrebu. A keby e, tie lode nevyvážali naspäť nejaké látky, tak by si zvýšili náklady o 6 Ako som teda už povedal, to bude tretí bod, tieto lode nemôžu opustiť prístav prázdne, a ak nemajú vo vnútri e, žiaden produkt, tak e, sa plnia morskou vodou. Ale problém tejto morskej e, vody je škodlivý pre životné prostredie, pretože môže prepravovať tá loď potom toxický fitoplankton z jedného prístavu do druhého tak sa dostáva do EÚ e, toxický fitoplankton, ktorý e, ubližuje mušliam a iným mekýšom, ktorý u nich e, spôsobuje toxic, a vlastne tieto toxické fitoplanktony sa prinášajú do Európskej únie balastnou vodou. Ďalší bod. či už ide o intoxikáciu alebo pachy alebo zníženie kvality olejov. Európske orgány a komisia už 18 rokov riešia tieto veci od roku 1996, odkedy existuje prvá legislatíva, ako som už povedal. Možno vás prekvapuje, že sa napríklad transformuje e, kyselina sírová, že sa mm, potom vyčistia tie nádrže a potom sa tam transportujú v tých istých nádržiach oleje. Ja viem, že je to veľmi zvláštne, ale toto je presne dôvod, prečo sme nedávno poprosili EFSU, aby znovu vyhodnotila asi stovku chemických látok, ktoré sú na tom zozname už 18 rokov. EFSA a znovu vyhodnotila, mm, to už je piatý bod, vlastne všetky tieto látky a zamietla 5, ktoré sme potom vyškrtli z tohto e, zoznamu v prílohe. EFSA, EFSA ale tri látky, o ktorých hovorí pán Šliter vo svojom návrhu uznesenia, vyhodnotila pozitívne. Tá látka MTBE, metyl E, terciárny butyléter, o ktorých pán Šliter hovorí, že hrozne zapáchajú. O, o, túto látku v roku 2003 aj 2012 EFSA vyhodnotila a aj v roku 1996, e, keď ešte existoval len vedecký výbor. No a vyhodnotila e, ju tak, že to nie je riziková látka. No a potom pokiaľ ide o ľahké minerálne oleje, výnimka pokrýva produkty, ktoré nie sú priamo potravinové a toto teda je možné prevážať. My sme teda navrhli e, túto prílohu s tými vyškrtnutými piatimi látkami. Máme na to dostatočne dobre prepracované vedecké podklady. To je náš argument. A teraz ešte posledný bod. To čistenie nádrží vozidiel predtým, než sa tam naložia minerálne oleje. Toto sa robí v tretich štátoch. Robí sa to čistenie a potom sa tam naložia oleje. My ale nemáme žiadnu právnu možnosť, ako ukladať týmto tretím štátom nejaké právnické povinnosti alebo záväzky. A to je dôvod, prečo v nariadení sa predpokladá alebo nariaduje, že kapitán plavidla musí byť zodpovedný za tovar, ktorý pred, prepravuje a písomne musí predložiť všetky zábezpeky Európskemu prístavu, ktorý prijíma tieto plavidlá musí sa stretnúť so sanitárnym inšpektorom v danom európskom prístave a ten kapitán musí predložiť e, dôkazy o tom, že e, to čistenie prebehlo podľa medzinárodných pravidel, lebo na to existujú medzinárodné pravidlá. Ide najmä o to, aby e, tá loď nerobila čistenie na otvorenom mori a E, tú vodu, ktorá bola použitá na čistenie, tu nesmie vylievať do mora. Všetko sa musí robiť e, v prístave alebo na pevnine a e, tie vody sa musia primerane zneškodniť v tej tretej krajine. Takže toto sú teda vedecké podklady a právnické dôvody, na základe ktorých sme navrhli toto nariadenie, tento návrh nariadenia. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. To ďalší Chris Davis. Len veľmi stručne. Sú tu riziká, možné riziká. Komisia tvrdí, že tu žiadne skutočné riziká nie sú, že sa dostatočne vypracovala fáza hodnotenia už v návrhu. Ja sa teda obraciam na kolegu Šlitera, ktorý predržil túto veľmi zaujímavú námietku a pýtam sa ho, či e, dokáže nejako spochybniť to, čo práve povedala komisia. Lebo v tejto chvíli ma skôr presvedčila komisia, musím povedať. Pán Šliter, v prípade istých látok súhlasím s komisiou, že to riziko nie je, pretože sú látky, ktoré sú tak či tak e, škodlivé, ale aj keď sa nevyčistí dostatočne nádrž, ak by tam ostali čiastočne v nádrži, tak e, by nehrozili zdravie človeka, iba by mohli trošku poškodiť eh, nádrž, eh, aj keď napríklad eh, plyny s obsahom síry môžu poškodiť ďalší náklad, nie sú vyslovne škodlivé. Avšak napríklad v prípade MTBE tam sa dokáže naozaj už na úrovni 15 mikrogramov na liter odhaliť jeho prítomnosť v chuti a to je naozaj podľa mňa závažné, pretože jediným dôvodom, prečo EFSA to schválila, keď si prečtete stanovisko, vždy sa predpokladá, že sa tieto nádrže budú dostatočne čistiť. A ako komisia uviedla, nemáme žiadne právne možnosti overovania tejto skutočnosti v tretich krajinách. Teda vychádzam len z predpokladu, že sa niečo stane, ale nemáme žiadne záruky, či sa naozaj e, to aj vykoná ďalší bod na programe je môj bod k dohovoru Hongkomu. Taktiež sa tu spomína, že nedokážeme absolútne nejako regulovať eh, medzinárodné plavidla, aj keď bol ratifikovaný hongkongský eh, dohovor. EFSA nám hovorí, že to nevadí, bude to v poriadku, eh, nádrže sa budú čistiť všade na svete. Ide o to, či tomu veríme alebo nie. Pretože ak je to pravda, že sa nádrže budú čistiť, tak súhlasím, že je to bezpečné Nemal by som proti tomu nič, ale moje pochybnosti súvisia s tým, že sú tu možnosti nedostatkov v plnení. Nesúhlasím s radou. Nemôžem povedať, že by som nesúhlasil s radou, čo sa týka obsahu. Áno, ak je to čisté, bude to bezpečné. Ja však tvrdím, že nemáme žiadne právne páky na to, aby sme to naozaj preverili a nemáme ani administratívne možnosti prever- preverenia. A práve tu je e, to jablko sváru. Nejde o to, či veci naozaj budú fungovať. Ak by mali byť splnené všetky predpoklady, tak budú fungovať, ale je tu riziko, že sa to nebude dať overiť. Ešte stále mi nie je celkom jasné, prečo komisia, aj keď e, odvetvie samotné o to žiada, tento zoznam je predsa pravdopovedať len e, tým zoznamom, ktoré preložilo samotné odvetvie. Prečo ste neskopírovali požiadavku odvetvia, že ľahké minerálne oleje by mali mať charakter jedlých. A tá má aj minimálna hodnota môže spôsobiť kontamináciu. Napríklad v prípade eh, iných látok to nie je tomu tak, ale v prípade ľahkých parafínových olejov to naozaj je veľká hrozba. Pýtam sa, či ešte komisia sa eh, môže vyjadriť k tomu, O akých hodnotách tu vlastne hovoríme? To, čo práve nadniesol Karl Schlitter. Um, ďakujem. Pokiaľ ide o uh, tie uh, množstva, ktoré vychádzajú z lodí, to môže byť až 50 tisíc uh, litrov od tisíc kubických milimetrov, respektíve od 10 tisíc až, 100 až do 100 tisíc tón. Čiže to sú veľké e, objemy a tie sa využívajú, tie oleje e, najmä na výživu zvierat, napríklad dojných kráv, alebo ošípaných, alebo e, sliepok. A takisto sa využívajú aj ako jedle oleje na ľudskú spotrebu. No a teraz chcem zareagovať na pána Šlitera. My nepodceňujeme riziko, ale minimalizujeme riziko tým, že poprvé máme ten zoznam látok. Nie sú všetky e, chemické látky povolené. To nie je pravda. Tá stovka povolených chemických látok, to je len malá skupina oproti tomu množstvu chemických látok, ktoré sa bežne prepravujú loďami. No a potom to vymývanie podpalúbných zásobníkov, tých, tých e, nádob, kde sa prepravajú e, oleje, kapitán e, lode musí dávať e, písomný certifikát. To je jeho povinnosť. Pretože si myslíme, že on vie posúdiť kapacitu tých orgánov v tretich štátoch. To je aj medzinárodné pravidlo. Kapitán plavidla je zodpovedný za kargo, ktoré prepravuje. A my uprednostňujeme túto povinnosť písomného potvrdenia to potom kontrolujú colné orgány a sanitárne orgány v prístavoch, ktoré príjmajú tú loď. A okrem toho ešte existujú aj e, kontroly pri príchode. Ten priemysel, ktorý potom odkupuje oleje, či už na ľudskú alebo zvieraciu spotrebu, v ich e, záujme je e, nakupovať nekontaminované oleje, nerizikové oleje, ktoré neohrozujú ani ľudské, ani zvieracie zdravie. No a látka MTBE je látka, ktorá zapachá, ako povedal pán Šliter, čiže tá je zistená okamžite, ak tie e, zásobníky v podpalubi nie sú dobre vymité a ak tam ostáva viac ako 100 mg na kilogram tej, tej látky MTBE, tak potom ten zápach je taký silný, že sa hneď zistí, že to e, čistenie bolo e, vykonané zle a potom to kargo bude odmietnuté. Už 18 rokov, pripomínam, mm, existuje táto legislatíva a ak dôjde k nejakej nehode, ktorá nie je nahlásená členským štátom, um, pardon, uh, prepačte, ešte sa nestalo, že by nebola nejaká nehoda nahlásená či už komisii alebo členským štátom. Ďakujem. Okay, Well, you continue to avoid my question. Zdá sa, že sa vyhýbate mojej otázke súvisiacej eh, s tými bielými minerálnymi olejmi. Tvrdíte, že je to všetko jednoduché, že to bude mať na zodpovednosti kapitán. Spomínate si iste na podobný eh, prípad. Eh, aj tam mal byť skutočne zodpovedný kapitán, ale bolo toto zapojených 50 rôznych firiem a všetci navzájom na, navzájom na seba hádzali vinu ak jedna firma vlastní náklad, ďalšia firma ho um, prideluje lodi, ďalej je tu firma, ktorá má na starosti posádku, ďalšia firma má na starosti um, spravovanie lode, teda naozaj do toho spojený um, celý rád firiem, teda tá zodpovednosť nie je taká uh, jednoznačná. Prečo tvrdíte, že by sme prevážali slanú vodu? To je preto úplná hlúposť, e, keď Napríklad e, príde takáto nádrž e, e, do Göteborgu, tak my nenaplníme takúto nádrž slanou vodou, morskou vodou, ale čistou pitnou vodou, ktorej je nedostatok práve v týchto krajinách. Rozhodne teda nemôžeme hovoriť o nejakej preprave slanej morskej vody. Möchte die Kommission dazu noch was sagen? Herr Poulet. Komisia, nech sa páči. Áno, pán predseda, ja som zabudol odpovedať e, pánovi e, Šliterovi na tie biele minerálne oleje na e, ľudskú spotrebu. Oni sú na účel potravinovej spotreby, takže ju nemusíme dávať medzi výnimky, pretože výnimky v prílohe sa týkajú uh, takých e, látok, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, čiže sú to biele minerálne oleje, ktoré nie sú určené priamo na spotrebu, či už ľudskú, alebo aj spotrebu zvierat. EFSA nám povedala, že tieto biele minerálne oleje Samozrejme, tam musíme niečo overovať vždy, ale ak sú tie nádrže umité, tak tieto nepotravinové oleje môžu byť prepravované pred e, tým, než sa e, ten, e, tá nádrž vymie na účel prepravy jedlého oleja. Samozrejme, ak dojde napríklad k vyliatiu o ropy niekde na pobreží a, a v dôsledku toho ku kontaminácii, to už je niečo iné ale ak nedošlo k žiadnej e, nehode, tak sa overujú dokumenty, ktoré predloží kapitán, aby sa zistilo, či to podpalubie bolo dobre umité. Môžete tomu veriť, nie, alebo nemusíte. Potvrdenia sa dajú aj sfalšovať. Keby ste žiadali prístav pôvodu, aby potvrdil či boli zásobníky dobre vymité alebo nie, to je niečo iné. Všade existuje možnosť pôvodu, ale my sa domnievame, že existujú určité pravidlá medzinárodného obchodu a potvrdenie zo strany e, kapitána, že tie zásobníky boli e, umité pred naložením jedlých olejov to je e, dobrá e, záruka, ktorá a najlepšia záruka, aká sa môže poskytnúť v tejto oblasti. Dúfam, že som dobre odpovedal pánovi Šliterovi. Ďakujem pekne. Týmto sme uzavreli bod rozpravy k tomuto bodu. 19. marca sa bude hlasovať v výbore NV o tomto bode. A potom podľa toho, ako toto, dopadne, toto hlasovanie dopadne, sa to potom bude preberať na prvej aprílovej plenárke. Ďalej nasleduje správa Karla Šlitera konkrétne bod 6 na programe, Hongkongský medzinárodný dohovor o bezpečnom a environmentálne vhodnom recyklovaní lodí. Najskôr by som dal slovo správodajcovi. Nech sa páči, Karl. Naozaj je to dnes e, celé moje. Ďakujem pekne, pán predseda. ste si spomínate, že sme mali nariadenie, ktoré sa týka implementácie hongkongského dohovoru v Európe. Bola to konkrétne moja správa. E, hongkongský dohovor e, stanovuje medzinárodné normy pre recykláciu lodí, ale tieto normy podľa mňa a väčšiny Európanov sú príliš nízko stanovené a chceli by sme ich zlepšiť. Ste si spomínate, že je tu aj bazilejský dohovor, ktorý zakazuje vývoz toxického jedovatého odpadu a vlastne všetky lode v e, istej veľkosti, ktoré pokrýva hongkongský dohovor, e, sú takýmito, obsahujú jedovaté oleje, farby, rôzne chemické látky v elektrických systémoch, taktiež obsahujú často aj azbest e, alebo látky PCB. Teda väčšina týchto lodí je plná jedovatých eh, látok. Eh, v skutočnosti eh, je situácia taká, že veľa firiem dokáže tieto štandardy obchádzať. Tvrdia, že tento lod nepredstavuj, tieto lode nepredstavujú odpad. A zmení sa to až, keď opustia um, teritoriálne lode EÚ takto to je takmer vždy. Pretože sme stanovili e, implementáciu bazilejského dohovoru, e, tam mm, povolujeme vývoz e, týchto lodí učených na odpach, ale sú tam také prísne kritériá, že sa úplne naruší logika celého bazilejského dohovoru. Sú do toho zahrnuté aj miesta, kde dochádza k tejto e, recyklácii, taktiež e, obsahujú nástroje, ktoré sa využívajú na recykláciu, taktiež sú tam e, aspekty zdravia bezpečnosti a pracovníkov, ktorí túto prácu vykonávajú. A taktiež sú tu aj požiadavky zabránenia presunutých týchto jedovatých látok do nižších tokov riek. Teda ide o to, aby sme tento dohovor aplikovali v Európe, aj keď e, sa takáto loď vyvezie a očakáva sa, že sa bude recyklovať inde. Vzhľadom na to, že máme takúto legislatívu, odporúčame výboru, aby hlasoval za ratifikáciu hongkongského dohovoru, ale hongkongský dohovor nenadobudne účinnosť e, okamžite. Len jediná krajina, konkrétne Norsko, e, ho zatiaľ ratifikovala. A predpokladám, že keďže nie sú členmi EÚ, majú viac času, aby sa tomu venovali Nemusia sa venovať tekutým olejom napríklad. E, Norsko teda ako jediná krajina to ratifikovalo. Naradenie, ktoré my sme schválili v EÚ, nadobudne účinnosť neskôr 31. decembra 2015 a najneskôr 31. decembra 2018 to závisí od dostupnosti a kapacít schválených eh, zariadení na svete. Ak by sme ratifikovali hongkongský dohovor eh, ešte predtým, ako nadobudne účinnosť naše nariadenie, tak by vznikla istá medzera. a Potom by sa mohli lode vyvážať bez toho, aby boli v platnosti pravidla, ale to je naozaj veľmi nepravdepodobné. Väčšina ľudí si myslí, že Hongkongský dohovor sa zrejme nebude ratifikovať pred rokom 2020, pretože sú s tým spojené rozličné podmienky toho, koľko krajín ho musí ratifikovať, a aký podiel loďarského priemyslu to musí e, e, zastupovať, taktiež e, akú kapacitu loďskej recyklácie týchto lodí to musí predstavovať. Teda je to naozaj veľmi nepravdepodobné. Ale ak by k tomu došlo, máme tu isté ustanovenie, ktoré prenesie um, skoršie dobu účinnosti nášho naradenia, aj keby k tomu náhodou došlo. Je to naozaj veľmi nepravdepodobné. Ja navrhujem výboru, aby sme to ratifikovali, pretože globálne, aj keď eh, nie sú pravidla úplne všade rovnaké a my využívame hongkongský dohovor, aby sme zlepšili naše pravidla v EÚ, pretože každá krajina môže eh, prekročiť hranice stanovené hongkongským dohovorom, ale ak by sme to teraz eh, ratifikovali globálne, Prinieslo by to výrazné zlepšenie v mnohých oblastiach, preto odporúčam, aby výbor hlasoval za. Ďakujem. Chris Davis, nech sa páči. Thank you. Um... Ďakujem pekne. Nemám uh, naozaj čo uh, dodať, uh, čo by mohlo chýbať vo vysvetlení dohovor je nedostatočný, mali by sme ísť nad jeho rámec, ale samozrejme je to lepšie než nič a je prekvapujúce, ako dlho trvajú tieto medzinárodné e, dohody, kým sú zratifikované. Takže na globálnej úrovni môžeme vôbec niečo dosiahnuť, keďže e, pokrok je takýto pomalý. Naozaj som veľmi sklamaný, e, že pôvodné návrhy parlament neprijal, alebo teraz poviem kľúčové prvky týchto návrhov. Plne podporujem to, čo hovoríte, aj vaše odporúčania. Ďakujem pekne, slovo dostávam komisii. Ďakujem, pán predseda. Pán Šliter vo svojom úvode už veľmi dobre e, popísal kontext e, našej dnešnej e, diskusie. Máme tu nariadenie o recyklácii lodí, ale to sa týka iba európskych lodí, teda lodí s európskymi vlajkami ale samozrejme my máme záujem a máme zodpovednosť zlepšiť situáciu aj na medzinárodnej úrovni a o tom práve je hongkongský medzinárodný dohovor, keď bude v platnosti. Sú tu dva aspekty, ktoré treba zdôrazniť. V prvom rade zníži sa tým environmentálny dopad eh, lodí na recykláciu. To eh, pomôže eh, globálnemu životnému prostrediu v moriach a takisto to zlepší aj rovnosť príležitostí medzi štandardnými postupmi a štandardnými Ehm, pokiaľ ide o povinnosť členských štátov ratifikovať dohovor, toto nie je cesta, ktorou sa chceli vyrať všetky členské štáty. Veľmi zdlhavo sa o tomto diskutovalo na rade, ale myslím si, že sme e, e, dospeli k akceptovateľnému kompromisu, ku e, ktorému členské štáty budú mať možnosť ratifikovať dohovor a vy, pán Šliter, ste podporili takéto rozhodnutie. Tiež dúfame, že e, zvyšok e, parlamentu bude mať rovnaký názor a že sa nám e, ešte pred koncom tejto legislatívy podarí, teda tohto legislatívneho obdobia podarí dokončiť tento balíček opatrení, pretože mnoho členských štátov čaká na to. Je to potrebný krok preto, aby mohli ratifikovať tento dohovor. Ďakujem pekne. Týmto sme sa dostali na koniec nášho programu zasadnutia pravdepodobne 12 sa bude e, hlasovať na plene o tomto bode. A teraz ďalší bod programu otázka na ústne zodpovedanie, ktorú predložila pani Satuhasiová program regulačnej vhodnosti a efektivnosti všeobecného potravinového práva a úlohe fóra na vysokej úrovni pre lepšie fungovanie potravinového reťazstva, reťazca. Takže je to otázka na ústne zodpovedanie. E, komisia, prosím. Pán Mikl. Ja ďakujem pekne, pán predseda. Vychádzajúc z otázky, ktorú tu máme, dovolte mi, aby som e, stručne odpovedal a ak e, budete odo mňa žiadať detaľnejšie informácie, tak ich raz, rád poskytnem. Eh, Táto iniciatíva, ako viete, eh, sa sústreďuje na fungovanie existujúceho právneho rámca eh, vo svetle najnovšieho vývoja. Mnoho zákonov už bolo pred určitým časom prijatých a teda otázka vyvstáva, že či ešte stále sú v súlade s tým, ako sa situácia medzičasom vyvinula. taká to je teda všeobecná logika tejto iniciatívy ale samozrejme v oblasti potravín, ako viete, máme veľmi komplikovaný právny rámec s veľmi veľa e, prepojenými právnymi normami medzi sebou. A teda začali sme e, už a možno viete, že sme prijali pracovný e, dokument v decembri, ktorý popisuje všeobecný rámec a e, otázky. E, v tejto súvislosti a z toho vychádza, že by nemalo e, zmysel koncentrovať sa na osobitné právne normy, pokiaľ by sme nezačali od základu, teda všeobecného e, potravinového práva. Takže tak, ako to indikovala komisia, generálny e, sekretariat, všeobecné potravinové právo je to, na, čo, sa, na čo sa máme sústrediť v tejto oblasti. E, No, pokiaľ ide o detaily e, e, tohto postupu, sme v prípravnej fáze momentálne. Komisia chce e, zahájiť dve externé hodnotenia. Jedno sa bude zaoberať všeobecnou časťou nariadenia 1.7.2002 a druhé sa bude zaoberať rýchlým systémom oznamovania v potravinovej oblasti. To je dôležité v súvislosti so škandálmi ehm, v oblasti potravín, ktoré sme zažili v poslednej dobe. Je potrebné, aby sme eh, vyvinuli nástroje, ktoré by ošetrili eh, eh, takéto prípady. A samozrejme, Vieme, že v tomto procese budeme potrebovať feedback v zásade od každého zainteresovaného a preto tu e, máme veľmi transparentný proces. Želáme si zainteresovanie e, všetkých členských štátov, ich expertov, ale aj ostatných zainteresovaných strán, či už je operátorov, alebo spotrebiteľov, občanov, mimovládne organizácie a tak ďalej. Preto sme už začali. Mali sme stretnutie s členskými štátmi, e, konalo sa 3. marca Tiež by som chcel e, zdôrazniť, že si myslíme, že by bolo veľmi užitočné, keby Európsky parlament bol zainteresovaný už od začiatku a preto sme pozvali aj Európsky parlament k tejto iniciatíve. Žiaľ, e, zatiaľ sa nikto nezúčastnil, ale naše pozvanie samozrejme trvá. Takže budeme tu mať e, zainteresované e, strany aj v našej pracovnej e, skupine, ktorá sa bude zaoberať touto témou. Máme tam osobitnú pracovnú skupinu na tému tohto refitu. A, ale je tam naozaj iba málo účastníkov v tejto skupine a pracovná skupina je otvorená aj tým, ktorí nie sú členmi poradnej skupiny. Takže to je naozaj otvorené pre každého, kto sa zaujíma o túto iniciatívu. A v tejto súvislosti sme e, vypracovali určité návrhy týkajúca toho, ktoré prvky všeobecného potravinového práva by sme e, mali e, prepracovať. A teraz diskutujeme so všetkými stranami na základe týchto diskusí ktoré by sa teda mali ukončiť 14. marca, kedy eh, budeme eh, tu mať už finálny eh, set otázok, ktoré sa pretavia do tých externých štúdií. Tí sa začnú v, mar- v maji a koncom roka by sme mali mať už výsledky. Všetko bude samozrejme závisieť od výsledkov tohto hodnotenia, takže musím povedať, že momentálne teraz E, ne, nechceme začať nejakú legislatívnu revíziu. To, čo sa deje momentálne, je e, vlastne e, revízia, hodnotenie toho aktuálneho stavu, kedy chceme priznať to, či všeobecné potravinové právo je vhodné na to, čo má zaisťovať. Takže neviem, či toto uspokojí um, ako odpoveď uh, na vašu otázku. Ak nie, tak uh, sa môžem vynasnažiť e, ešte vám poskytnúť ďalšie detaily. Ďakujem pekne. Hlási sa niekto do diskusie? Karl Schlitter. Áno, opäť ja, dnes je to môj deň, pretože sa to hasi ma požiadala, aby som ju tu dnes zastupoval. Takže ďakujem vám za odpoveď. Obavy, ktoré viedli k tejto otázke na ústne zodpovedanie, um, súvisia s tým, e, že pravdepodobne každý by súhlasil so zjednodušením. Ja osobne, e, keď chcem rozosmiať publikum, spomeniem e, kvality štandardu pre nektarinky z príslušného nariadenia. Takže toto je jeden z dobrých príkladov, čo by sme mohli vlastne zrušiť v právnom rámci. A členstvo Eh, fóra na vysokej eh, úrovni. Tu musím povedať, že, je, eh, že veľmi sa tu zasadzujú veľké korporácie. 95 tých, ktorí pôsobia v tejto oblasti, sú však malé, malé firmy. A preto by som chcel vedieť, či ste sa snažili o vyváženosť medzi mimovládnymi organizáciami, veľkými firmami a malými firmami a ako je pravdepodobné, aj keď e, teda tá pozvanka je e, e, otvorená pre všetkých, či môj sused, ktorý má mikrobitúnok na mojej ulici, či by sa o tom dozvedel, či by sa toho mohol zúčastniť, či by mohol vycestovať a tak ďalej, či sa takéto niečo môže dovoliť. Takže aj keď je to otvorené pre každého, ešte stále E, tu môžeme mať napokon e, nevyváženú reprezentativitu. A e, tu sú moje obavy, pretože ide o to, aby sme hlavne zjednodušovali život pre malé a stredné podniky, pretože tie sú veľmi dôležité. Môj sused napríklad ešte nikdy neexportoval nič do nejakej zahraničnej krajiny. Všetko je nasmerované na jeho lokálny trh v niektorých prípadoch európske zákony alebo ich národné interpretácie môžu byť naozaj veľmi e, smiešnou záťažou pre malé stredné podniky a pritom neprestavujú žiadne riziko pre európske trhy. Takže toto by mali naozaj e, zohľadňovať e, zákony. A E, hlavný prínos by tu mohol byť pre tých malých, pretože tí veľkí majú tak či tak e, dobrú lobby a vedia sa vždy prispôsobiť, ak to treba, a tí malí to majú horšie. Takže mňa e, naplňajú obavy v súvislosti s takýmto vyvážením zastúpenia a to, že veľké korporácie tu majú silnejší vplyv. No, takže bolo by dobré, aby si sa zasadili, aby tam neboli zastúpené iba tie veľké korporácie. A potom treba zabezpečiť, aby sme e, ten e, princíp obozretnosti neobracali e, hore nohami na ruby. Zredu, redukovanie bremena by malo byť naozaj iba o redukovaní bremena, nie o zredukovaní miery ochrany a bezpečnosti. Ďakujem pekne. Komisia, prosím. Ďakujem. V prvom rade musím povedať, že sme si veľmi vedomi týchto obáv a veľmi ich e, pozorne sledujeme. Vieme, že je tu e, významná miera e, malých podnikov v oblasti potnavinárstva a máme veľký záujem na tom, aby boli zastúpení. A chcel by som povedať jasne, že by sme to nemali interpretovať tak, že refit sa konzultuje iba na e, fóre na vysokej úrovni. Mimochodom, e, vytvorili ho kolegovia z DG Enterprise e, pre iný účel pred dvoma rokmi, ale vznikol záujem aj informovať o vývoji, o nových iniciatívach v rámci potravinového reťazca a preto sme túto výzvu na seba prevzali a máme veľmi dobrú odozvu v tejto súvislosti. Využívame toto fórum na výmenu e, názorov o existujúcich iniciatívach a nových legislatívnych návrhoch, ktoré sa pripravujú nielen teda e, v prípade tohto e, refitu. Takže fórum na vysokej úrovni je to miesto, kam chodíme, kde informujeme, ale určite to nie je jediný partner v tomto prípade tejto iniciatívy. Je to naša poradná skupina, kde zastúpenie spotrebiteľov aj mimovládnych organizácií je veľmi e, vysoké. Je to viac než polovica účastníkov keď sa pozriete aj na e, prítomnosť operátorov. A e, okrem toho, ako som už povedal, vytvorili sme tú pracovnú skupinu, ktorá je otvorená všetkým. Samozrejme, e, výzvou je, ako malé firmy zainteresovať do takéto diskusie, súhlasím. Napriek tomu z časti ich zastupujú organizácie spotrebiteľov, ktoré veľmi často sa zasadzujú práve za záujmy malých podnikov a firiem a majú možnosť byť viac a silnejšie zastúpené v našej poradnej skupine, takže umožňujeme im vyšší počet účastníkov. Okrem toho Máme tu aj e, teda zámer už je spolupracovať. E, sú členské štáty, ktoré majú vysoký záujem o túto iniciatívu a potenciálne e, by chceli sa zúčastniť detailnejšej analýzy jednotlivých sektorov, ako napríklad, viete, že tam bolo v prípade Holandska v oblasti pekárstva a určité analýzy prebehli aj v Veľkej Británii a podobne. Takže všetky tieto informácie potečú naspäť do našej iniciatívy. No a potom k, k tým základným princípom, či budú ohrozované alebo nie, to nie je našim zámerom pri refite. Nechceme prevrátiť náruby princípy. Našim zámerom je zistiť, či Tie aktuálne úpravy splňajú tie očakávania, ktoré pôvodne tento vznik legislatívy iniciovali. Takže či legislatíva tak, ako, je, ako bola v roku 2002 navrhnutá, či správne vlastne ošetruje realitu, ktorú tu máme dnes pretože došlo k určitému vývoju, sú tu určité nové prvky, nové otázniky a na túto otázku chceme zodpovedať. Takže môžem vás ubezpečiť, e, nie je v našom záujme znižovať mieru potravinovej bezpečnosti e, veľmi vážne berieme e, obavy spotrebiteľov. Ale musíme akceptovať, že určitý vývoj by mohol zmeniť situáciu E, tak aby sme hľadali efektívnejšie spôsoby na implementáciu týchto princípov. Samozrejme, myslím, že bude vhodné nadniesť túto otázku, ako náhle budeme mať výsledky hodnotenia. Keď uvidíme, ako e, sa implementuje všeobecné potravinové právo v praxi, ako to vnímajú členské štáty, e, operátory, Potom budeme mať v rukách odpovede, až potom začneme definovať pretože budeme vedieť, že, e, či to funguje dobre alebo tak dobre, ako treba a či nebudeme musieť nič meniť. To je možné, že takýto e, výsledok tu budeme mať. Pre mňa je naozaj veľmi ťažké predvídať, aký bude výsledok tohto hodnotenia. Na to si musíme počkať do konca roka 2014. Ďakujem pekne. Týmto sme dospeli na koniec eh, programu zasadnutia. Budúci pondelok 10. Eh, marca máme eh, najbližšie zasadnutie nášho výboru v Štrasburgu. Budeme zasadať 19.22.30. Nebude to určite nuda. 19. marca od 9. do 12.30, od 15. do 18.30 v Bruseli a potom ďalšie stretnutie 14. apríla posledné zasadnutie výboru od 19. do 22.30. A to by bolo všetko v tomto volebnom období. Takže e, na dnes to je všetko. Všetkým kolegom želám ešte príjemný deň, tým, ktorí e, tu dnes boli a uvidíme sa v pondelok.